miserable day. I'm sure you understand. <laughs> so, let's go. Thank you. Thank you for being here. Thank Začíname. Ďakujem všetkým, že ste prišli. Ďakujeme aj nášmu dozornému úradníkovi, pánu Petrovi Hastingsovi, je pre nás potešenie, že ste opäť prišli medzi nás. Berieme teraz bod číslo 14. Budeme hovoriť o verzii projektu Eurodac v takom stave, v akom sa momentálne nachádza pani Monika Makovej, ktorá bohužiaľ nemohla prísť na dnešné zasadnutie. je spravodajkňou a bude nahradená pánom Vosom. Máme tu nie prvý ani posledný raz pána Petra Hastingsa, Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov, ktorý sa ujme slova a ktorý si vypočuje aj názory cyperského predsedníctva na jeho agendu. A potom otvoríme diskusiu, ak tomu správne rozumiem, prvým dostane slovo zástupca spravodajkyne, pán Fos, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A rád by som vám predostrel myšlienky pani Moniky Makovej, spravodajkyňa víta predloženie tohto nového návrhu zo strany komisie. Ide tu o nariadenie o Eurodaku, je to dôležitá súčasť alzilového balíčka. Eurodak hrá dôležitú úlohu pri eh, boji s problémom, ktorý sa vyskytuje pri viacnásobnom podaní žiadosti o azyl. Ide tu o zaradenie do súčasných procesov vynutiteľnosti práva, a to konkrétne e, zaradenie žiadosti o odtlačok e, prstov z dôvodov boja proti terorizmu a závažného e, zločinu, a to bez ohľadu na to, či sa nájde odtlačok databáze alebo nenájde. Toto bolo súčasťou vyváženého, vyváženej dohody o balíčka o spoločnom azylovom európskom systéme pričom sa predpokladá, že do konca roku 2012 sa práce na tomto balíčku ukončia. Komisia predloží vysvetľujúcu, predložila vysvetľujúcu správu e, k tomuto návrhu, ako vedia všetky politické skupiny. Spravodajkyňa podporuje návrh komisie a predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Sú to odborné, ktoré súvisia s súvis, usústiažnením s Lisabonskou zmluvou a potom sú to eh, pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia s, s inou súvisiacou smernicou. Ďalej sa má nahradiť anglický výraz technology anglickým výrazom technik, teda zhruba v preklade slovo technológia sa nahradí slovom technika. A ďalej zmeny, <clears throat> ktoré sa navrhujú, sú tie, že počas prechodných období sa zmenia isté štatistické pravidla a isté pravidla pri prístupe k údajom. Ďalšie pozmeňujúce návrhy e, zahrňajú pripomienky Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov v te- pre- k textu tohto nariadenia. Týkajú sa silných záruk na ochranu dát. Napríklad existujú nasledujúce e, podmienky Predtým, než sa zavedú národné databázy otlačkov prstov, a pokiaľ v databáze sa nenajdú konkrétne otlačky, tak ide o záruku, že budú tieto data informácie chránené. Ďalej tu ide o otázky, ktoré súvisia s vyšetrovaním, odhaľovaním a prenasledovaním všetkých závažných trestných činov Pri vyšetrovaní ktorých sa budú porovnávať otlačky prstov a predpokladá sa, že toto zabráni e, takýmto závažným porušeniam. Ďalej sa odporúčajú isté kroky pri prístupe k príslušným databázám, napríklad e, predloženie elektronickej žiadosti príslušným úradom. Po druhé, je tu overujúca ustanovizeň, ktorá overí túto žiadosť a odošle ju na národný národný orgán, ktorý má na starosti vstup do národných databáz. Ak sa nájdú otlačky prstov v databáze, napriek tomu sa meno človeka, ktorému otlačky patria, e, nezverejní, nesprístupní národným orgánom. Spravodajkynia si myslí, že je dôležité, aby parlament rešpektoval svoje predchádzajúce záväzky, ku ktorým sa zaviazal pri azylovom balíčku a takisto rýchlo sa zhostí tejto svojej úlohy, aby orientačné hlasovanie o tejto agende mohlo prebehnúť 17. alebo 18. decembra na zasadnutí výboru LIBE. Toľko za pani Makovej. Ďakujem. Ďakujem vám, hovorí pán predseda. Teraz komisia. Chceli by ste sa vyjadriť? Je tu zástupca komisie. Nech sa páči. Komisia. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som veľmi rád, že spravodajkyňa e, takto naložila s návrhom správy a som takisto ochotný akceptovať isté praktické pozmenujúce návrhy. Myslím si, že môžu byť priateľné aj pre radu počas nasledujúcich rokovaní. Teším sa, že dnes e, zistím od iných poslancov, aké ďalšie pozmenujúce návrhy môžu byť predložené, aby sme ich mohli zvážiť vo svetle trialogov, ktoré sa budú konať. Ako viete, zámyslom každého je čím skôr spustiť spoločný európsky azylový systém, a to do konca tohto roka. Dúfam, že to bude ešte stále možné splniť túto lehotu a ctené poslankyne a poslanci nám pomôžu e, splniť tieto termíny tým, že čím skôr sa ukončia ukončí parlamentná časť práce na tejto tematike. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajkyňou, tieňovými spravodajcami aj počas nasledujúcich trialogov. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám za príspevok, hovorí predseda. Teraz e, želá si vyjadriť sa cyperské predsedníctvo. Áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme vám za tú čest, že sme boli pozvaní. Viete, že Koreper si včera prediskutoval a dostatočnou e, väčšinou schválil, preto má mar, mar, mandát, že rada mieni schváliť toto nariadenie. Myslíme si, že text, ktorý bol prijatý včera, e, v sebe nesie naozaj dodatočnú hodnotu, európsku hodnotu a rada sa mieni zaangažovať v neformálnych trialogoch tak ako to už spomenula v zastúpení spravodajkynia, ktoré by sme radi ďakovali za túto správu. Skutočne je to posledné chýbajúce ohnívko v tom, aby sme začali budovať spoločný európsky azylový systém. Dúfame, že v podstate už pomaličky sa vytvára istým spôsobom. Eurodac je nový text, hoci sa už vytvára od roku 2008 odráža v podstate prácu, ktorá sa začala už v decembri 2008 a zahrňa v sebe klauzulu, ktorá zaručuje prístup k úradom pre vynutiteľnosť práva k databázam, ktoré obsahujú otlačky prstov. Rada oceňuje fakt, že parlament plne podporuje tento cieľ a to vybudovanie spoločného európskeho azylového systému do konca roka. Oceňujeme aj fakt, že sme už postavili ďalšie, ďalší kúsok skladačky Dublin. Eurodac s ním súvisí a dúfame, že rokovanie s Európskym parlamentom začnú čím skôr, aby sa nám podarilo zhostiť sa stanoveného cieľa do konca roka. Aj cyperské predsedníctvo, aj členské štáty EÚ urobia maximum, aby e, dostali svojmu záväzku. A rád by som zdôraznil, aký vďačný sme za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na to, že tú, túto dynamiku zachováme až do konca roka. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pán predseda. Ďakujeme, teraz si vypočujeme názory pána Hastingsa. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za možnosť predniesť stanovisko, ktoré som vám poslal za začiatkom septembra. Toto nie je prvé stanovisko k tejto téme. Ako ste už niektorí spomenuli, má to svoju históriu. Už aj predtým, v roku 2009, pozitívne E, e, stanovisko to bolo o aktualizácii nariadenia o Eurodaku a ďalšie stanovisko bolo veľmi kritické e, v roku 2009 a týkalo sa presadzovania zákona. V tom roku sa stali veľmi dôležité veci. Medzi nimi spadá aj vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy. Tým sa zmilo prostredie v rámci EÚ, vrátane dôrazu na základné práva a vypočuli sme si aj vyjadrenie komisárky, ktorá má na starosti, ako sa bude postupovať v prípade porušenia základných práv. Dosť ma šokovalo, ak už mám použiť tento termín pri tejto príležitosti. Proste dosť ma šokovalo, že komisia sa rozhodla nepostupovať ďalej v tejto politike, a vlastne e, sme mali dočinenia s veľmi kritickou dopadovou štúdiou v porovnaní s tými predchádzajúcimi vlastne to dopadlo tak, ako som popísal vo svojich správach. Takže váš výbor vlastne nedokáže v plnej miere vyhodnotiť tento kritický materiál a práve budem hovoriť o tej kritickej otázke, ktorá sa týka pre vymožiteľnosti práva. A chcem zdôrazniť, ako som to urobil aj v stanovisku, že v veľej miere chápem, že dostupnosť databázy s otlačkami prstov to by bolo veľmi užitočné ako nejaký nástroj navyše v určitých prípadoch. Ale či je to užitočné, to vlastne eh, by sme ani si nemali teraz skúšať alebo skúmať. To proste bez pochyby znamená, že tu ide o porušenie obmedzení účelu a vlastne eh, sa tým nabúrajú práva značnej skupiny ľudí a v tomto prípade ide o to, aby to bolo naozaj vyvážené a primerané. Takže E, pokiaľ je ten návrh komisie, nielen, že toho nie je dosť, ale je tam veľmi málo toho, že by to mohlo byť potrebné a primerané. Takže pokiaľ ide o alternatívne možné postupy, popri existujúcich právnych nástrojoch, ktoré e, sa týkajú využitia otlačkov prstov vo všeobecnosti, musím povedať, že potreba to nie je to isté, ako keď sa povie, že keď niečo chýba v dohode s radou. Keď sa povie, že možno tam niečo chýba, nejaké ohnívko, a to môže zavádzať. Totiž o čo tu ide? Čo je v hre? Ten nástroj, ktorý sa poskytne, keď toto bude prijaté, ten nástroj sa bude zameriavať iba na tých, ktorí požiadali, teda ktorí podali žiadosť. Ak sa na mieste činu nájde nejaký otlačok prstov a cestou Eurodaku, povedzme nejakí uchádzači o azyl, môžu byť takto identifikovaní, ale iní zase nemôžu byť, pretože podobné údaje pre ostatné skupiny k dispozícii nebudú. Takže mám pocit, že teraz vlastne to, čo navrhuje komisia, aj rada, tešíme sa na ten materiál, ale vlastne je to klasický prípad toho, ako využiť údaje, ktoré náhodou existujú a dajú sa využiť aj na iný účel. Čiže toto bolo vytvorené s veľmi prísnymi zárukami, že sa tieto údaje nebudú využívať na iné účely než pri azile. A myslím, že toto by sa malo splňať a doteraz sa to neplnilo. No, takže pokiaľ ide o zákonodarcu, keď sa zákonodárca rozhodne, že k tomu pristúpi ozaj úprimne a čestne, tak si stále ešte budem myslieť, že tie efektívnejšie záruky by boli potrebné. Napríklad tým, že to môže napomôcť vo vyšetrovaniach. Toto je v podstate bezvýznamne. Keď e, e, proste ide o to, že do akej miery vám niečo v praxi môže pomôcť. Keď existuje podozrenie, alebo ja, keď existujú indikácie, že páchateľ, či už terorist, teroristického činu alebo závažnej trestnej činnosti sa uchádza o azyl. Dobre, môžete zistiť. Ale keď nie, keď sa neuchádza o azyl, tak vlastne ste úplne vedla. Takže aj overovanie by malo byť úplne nezávislé. A mal by to vykonávať nejaký nezávislý orgán, najlepšie justičný orgán. Takže keď si prejdeme to, aké sú tu podmienky, o ktorých sa hovorí, za akých sa tieto ustanovenia zradili, obávam sa, že to vlastne že to neposkytuje dostatočné záruky, pokiaľ ide o ďaleko siahle porušenia. Ako som už pred mesiacmi povedal, toto je podkopávanie základných práv. Ja Takže by som navrhoval, aby spravodajca e, sa zameral na niektoré konkrétne poznámky taká, že by vlastne e, bola pozornosť zameraná na to, čo je v tej záverečnej časti. A by sa potom mohli poskytnúť presvedčivé odpovede, pokiaľ ide o tie záruky. A musím povedať, že to stanovisko e, obsahuje niektoré ďalšie detailné pripomienky. Ak by bol čas pre ďalšie e, štúdie alebo preskúmaní materiálu, môžem sa tomu venovať, ale hlavne sa chcem zamerať na to, o čo tu ide. Čo povie cieľová páska? Je to naozaj niečo, čo má viesť k vyváženému riešeniu s radou? Tak to potom určite nie je tento štandard, ktorý sa týka základných práv. Má to byť potrebné aj vyvážené. Potrebujeme proste ozaj náležité záruky. Ďakujeme za tento briefing pánovi Hastingsovi a iste je tu priestor na diskusiu a dosť materiálu na diskusiu. Takže pán De Jong, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. A veľmi chcem poďakovať pánovi Hastingsovi, ktorý ako vždy je objektívny a dostatočne odvážny, aby nám povedal do tváre, aká je pravda. A urobil tak aj viackrát v minulosti. A ja som mal vtedy tú čas, že som za, pri, prvé, pri, prvé, pri príprave prvého Eurodaku zastupoval Holandsko e, v rokovacom týme. Takže prečo brať otlačky prstov e, od nejakých uchádzačov o azyl? A vtedy bo, vlastne bolo potrebné presvedčiť ostatných, že áno, je to potrebné. A to som naozaj podporil ako štátny úradník, pretože podľa dublinských opatrení treba nejak vykonať kontroly. A samozrejme, nebolo to niečo, čo sa robí automaticky. Keby sme boli vedeli ešte vtedy, v čase prvých rokovaní, že tento systém sa bude používať aj pri vymáhaní práva, asi by sme ho neboli zaviedli, pretože by to bolo tak proti duchu tých rokovaní, že proste až až. Preto potrebujeme ozaj veľmi dobré argumenty na to, aby sme zmenili charakter už tohoto veľmi citlivého nástroja. Pokúsim sa aj naša politická skupina, teda e, budeme sa snažiť zaujať praktické stanovisko, zohľadniť aspekt bezpečnosti, ale aj vymožiteľnosti práva, ak je potrebné. Ale nemali by sme byť príliš úzko prsi. Takže súhlasím s každým slovom, ktoré pán Hastings povedal, že tu je potreba dopadovej štúdie a aj v našom výbore a vlastne obraciame sa aj na komisiu, keď nás chcete naozaj presvedčiť vy a rada, tak vlastne treba poukázať, koľko trestných činov e, sa napomôže pri, teda pri vyšetrení koľkých trestných činov sa týmto spôsobom vlastne napomôže. Nemáme o tom dopadovú štúdiu. A určite bez takýchto dôkazov sa postupovať dopredu nedá keby aj existovali nejaké dôkazy, bolo by to veľmi ťažké nejako vyvážiť, pretože vlastne ten stigmatizujúci účinok, proste keď sa na jednej strane odoberajú otlačky prstov žiadateľov o azyl a potom sa používajú tieto materiály alebo podklady aj pri vyšetrovaniach policajnými orgánmi. Viete, každý občan potom by mohol poskytnúť svoje otlačky a mohli by sme to proste využívať pri práci orgánov činných v trestnom konaní. Však vieme, pri žiadostiach opasy sa napríklad odberajú otlačky. Takže pokiaľ ide o toto, možno nemus- a zda, nebudem v niečom predsa len súhlasiť e, s pani spravodajkyňou, hoci ďakujem teda za mm, jej veľmi kvalitnú prácu v našom výbore, ale obávam sa, že teraz tento materiál asi je skôr adeptom na zamietnutie. Tento návrh nemôže byť vnímaný samostatne, bez ostatných návrhov, ktoré sa týkajú azylov. A aj tam Európs, Európsky parlament aj o tých má veľmi vyhradený jazor. Čiže musí to byť balík opatrení a myslím, že tento bude veľmi náročný a ťažko sa bude presadzovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Frau Keller. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi Hastingsovi za e, túto e, správu e, nabitú informáciami. A mám niekoľko doplňujúcich otázok. Viete, keď sa zaoberám týmto Eurodakom, tak kladiem si otázku, prečo potrebujú tie agentúry prístup prečo by sme mali nájsť väčšie zastúpenie teroristov pomedzi e, uchádzačov o azyl v porovnaní s inými skupinami obyvateľov. Tomu teda nerozumiem. A keď bol aj oslovený Europol, aby nejak zdôvodnil svoju požiadavku, tak to nedokázal. E, došlo k nejakému posunu od tej doby, keď Europol nebol schopný rozhodnúť. Viete, my tu koncipujeme e, určité politiky. Nie, nemôžeme jednoducho zasahovať e, do súkromia ľudí, ohrozovať ich základné práva. E, musím, ak to máme robiť, musíme to mať dobre zdôvodnené. Myslím si, že žiadatelia o izyl sú skutočne ľudia, ktorí utekajú zo svojej domoviny z opodstatnených dôvodov a zrejme e, skupina, e, práve tá skupina e, žiadateľov o azyl je jedinou skupinou, ktorej sa snímajú otlačky prstov s podtextom teroristickej hrozby. Ak ak sa nazníma e, otlačok e, prstu, ktorý ste našli pri, e, ktorý ste našli pri nejakej mŕtvole a porovnáte to voči databáze odlačkov prstov žiadateľov o azyl, tak to sa mi zdá postavené na hlavu. A nemôžeme jednoducho uh, pristúpiť na legislatívu, ktorá nie je e, podporená alebo, aspoň, alebo čiastočne zdôvodnená nejakým posúdením vplyvov. A každý tu hovorí o nejakej dohode, ale ten azylový balík e, bol e, E, odsunutý nabok pred nejakým časom a my za to nemôžeme. Hlasovali sme o e, týchto e, azylových témach pred 4 rokmi a bola to rada, ktorá pozastavila ďalšie kroky. A skutočne, ak hovoríme o blokovaní, tak treba prstom ukázať na radu. A keď hovoríme o nejakej dohode, tak e, skutočne e, e, žiadali sme klauzulu o solidarite v dublinskom nariadení a v podstate toto sa nedostalo do dublinského nariadenia, takže nemožno tu vôbec hovoriť o nejakej dohode. Veď a, a, azylový balík hovorí o azyle, o žiadateľoch o azyl. Nie je to e, e, legislatíva, e, ktorá ktorou sa potiera terorizmus. Ja súhlasím s pánom Hastingsom. Musíme povedať, že jedným zo základných princípov je čosi, čoho sa teraz vzdávame. ve členské štáty sa snažia získať všetky otlačky prstov a biometrické dáta od všetkých E, e, zástupcov tretich štátov. Kam to až povedie? Aj od nás to budú žiadať? E, skutočne kam to povedie? Čo je cieľ tejto legislatívy? Na základe čoho sa toto žiada? Chcem mať dôvody, chcem mať dôkazy. Myslím si, že to, o čo sa tu žiada, vôbec nemá opodstatnenie. Ďakujem. Teraz pani Latford. Ďakujem za slovo. Ja plne súhlasím s predrečníkmi a predovšetkým s pánom Hastingsom keď hovoríme o tom, že je to nedostatočne zdôvodnené. A súhlasím s e, e, pán Dion, že pokiaľ by sme takto boli vnímali Eurodac e, e, v jeho začiatkoch, keď bol spustený, tak už vtedy by sme boli, vyjadrili naše zásadné obavy. A boli by sme e, proti tomu, aby sa vytvárala akákoľvek databáza s účelom iným, než ten pôvodne zamýšľaný. A určite tá diskusia by vyzerala úplne inak ohľadom tej databázy predtým, než to bolo schválené, musíme e, mať e, zásadu subsidiarity a primeranosti e, zoplne zohľadnené. Nemôžeme tu vychádzať z hesla quid pro quo a skutočne musíme to vnímať ako samostatný nástroj, ako samostojný nástroj a Skutočne e, vôbec sa mi nepáči, že e, že by mal byť taký e, ľahký prístup k databázi žiadateľov o azyl. Ja si myslím, že ak hovoríme o databázach, bolo by dobre prepojenie na databázu VIS, pretože v tom kontexte máme ľudí, ktorí sú akýmisi dobrovoľnými návštevníkmi Mám niekoľko otázok. Vôbec nie je jasné, aké, aké konanie sa spustí pri, e, e, pri pozitívnej ilustrácii. Pokiaľ by sme vychádzali e, z rozhodnutia z roku 2006, vôbec mi nie je jasné, čo nasleduje po pozitívnej ilustrácii. No a čo sa stane v takej situácii, že je pozitívna lustrácia a je e, akési trestnoprávne vyšetrovanie, e, v akom stave sa nachádza tá žiadosť o azyl, čo sa s tým deje. Potom e, mám. E, potom mám otázku e, k ustanoveniu 2.1.1 ohľadom otlačkov prstov. E, je tam používané, e, používaný výraz E, e, latentné, e, alebo myslí sa tým nejaké čiast, čiastkové, neumé otlačky prstov. No neviem, či skutočne to to je na prospech spolahlivosti, tak ak máme čiastočný otlačok prstov z, zo scény trestného činu, ak to porovnávame voči otlačkom prstom, ktoré sú v databáze Eurodaku, do akej miery sa možno spolahnúť na to spárovanie. Potom pán Hastings hovoril o článku 6, kde sa hovorí o právomoci, e, sú to justičné právomoci alebo aká právomoc. E, v podstate rada ponecháva na členské štáty, aby rozhodli o tom, o, o, tom, o akú, o akú právomoc sa jedná alebo aký orgán sa jedná. A ďalej tu je otázka e, e, týkajúce sa ustanovenia 14.4. Tam sa hovorí o, o, o dočasnej neschopnosti e, získať dostatočne dobrý otlačok prstov. No čo ak to pretrváva, ak to nie je dočasné, ale pretrvávajúci problém. Uh, potom v článku 19 je výnimka predbežnej kontroly v prípade mimoriadne naliehavých prípadov. Mimoriadne naliehavý prípad, čo to je, kedy nastáva? A potom je tam použitá formulka undue eh, delay, delay v ustanovení 19.3 eh, bez bez e, meškania, e, okamžite. Myslím si, že to je veľmi vágne, vágne formulované. E, a čo sa týka prístup, sprístupnenie databázy Eurodaku policijným orgánom. No skutočne treba vychádzať z toho, že členské štáty majú povinnosť kontrolovať, e, čo je v iných databázach s otlačkami prstov. A to prostredníctvom e, zosieťovania v rámci Prmského dohovoru. Ako by to malo fungovať? Treba urobiť predbežnú kontrolu vo VIS, eh, predtým, než je povolený vstup do Eurodaku. Ďalej, eh, text rady eliminoval kritéria, kritéria typu toho, že ak sú opodstatnené dôvody, eh, preto, aby skutočne sa vstupovalo do databázy Eurodac. Čo to znamená? a upúšťame od požiadavky, že má byť opodstatnený dôvod pre vyšetrovanie e, nejakého trestného činu. Musíme si uvedomiť, že e, e, sa to javí tak, že nebude nevyhnutný nevyhnutné e, e, ani opodstatnenie z hľadiska napredovania o vyšetrovaní trestného činu. Myslím si, že tak či tak e, veľmi chabé kritérium bolo úplne vyhodené. Článok 21. Tam nemáme žiadne kritéria spodmienujúce prístup Europolu. Má to byť priamy, nepriamný prístup alebo e, má, e, má, majú požiadavky o prístup zo strany Europolu podliehať nejakej nadradenej kontrole. No a e, skutočne treba vždy dbať o to, aby sme mali tie právne okolnosti a kritéria. Článok 29, ja už sa blížim k záveru môjho vystúpenia, v tom článku 29 sa hovorí o tom, že žiadateľ o azyl by mal byť informovaný len o zámeroch Dublinského nariadenia. Nie je požiadavka ani povinnosť informovať žiaditeľa o azyl o tom, že policia sa môže dostať k jeho odlačkom prstov a potom je článok 34, odsek 4. E, Dáta majú byť vymazané, pokiaľ už neprebieha žiadne e, trestnoprávne e, vyšetrovanie. No ale na druhej strane prístup do Eurodaku je daný konkrétnym prípadom. Takže čo nám vlastne hovorí článok 34? 4, e, veď prístup môžete žia- o prístup môžete žiadať len pri e, konkrétnom prípade. A e, samozrejme musí dôjsť k výmazu, ak to už nie je potrebné. Ale tu sa hovorí, že keď vyšetrovanie, na ktoré sa viazalo to požiadavka, sa už ukončilo, alebo alebo ak nie je iné vyšetrovanie, ktor, nejaké iné nové vyšetrovanie, e, ktoré sa medzičasom otvorilo. No a snáď komisia by mi mohla poskytnúť písomnú odpoveď na otázku, ak nedokáže odpovedať ústne dnes popoludne. Ja si myslím, že musíme ísť do detajlov pri našom pripomienkovaní a asi si to skutočne vyžiada oveľa viac času, než bolo vyhradené na prediskutovanie v tomto výbore. Musíme byť veľmi prísni, veľmi nároční, ísť do detajlov, ak hovoríme o prístupe do databázy zraniteľnej skupiny e, ľudí. Ja nevylučujem, že môžu, sa, e, môžu byť aj zločinci medzi žiadateľmi o azyl, ale a priori nemôžeme vychádzať z tejto premisy a je tu prezumcia neviny. To je smerodajné. A preto nemôžeme si povedať, že tak či onak policia má mať prístup a e, nesmieme e, ustupovať odvolávajúca sa na to, že je to nevyhnutné z dôvodu politickej dohody. Teraz by som sa obratil na komisiu, aby zareagovala na otázky. Ja mám dve otázky tiež a sú to e, otázky, ktoré prezentujem v mene pána Moraesa žiaľ musel eh, opustiť eh, troš, eh, salu trošku skôr a má dve otázky. Poprvé, čo hovorí Rada a komisia na tie závery splnomocnenca, Európskeho splnomocnenca pre ochranu údajov, že vôbec nie je dostatok opodstatnenia primeranosti a odôvodniteľnosti prístupu. Po druhé, prečo nebol supervizor spolumocne pre ochranu dát na európskej úrovni oslovený v úvodnej fáze. No a mm, komisia e, bola oslovená viacerými otázkami. Prosím o odpovede a potom bude mať slovo spravodajca. Ďakujem za slovo pán predseda. Nemôžem odpovedať na úplne všetky otázky, ale pokúsim sa podchytiť aspoň tie najzávažnejšie témy. A sme k dispozícii poslankyniam a poslancom, aby sme si ďalej prediskutovali veci. Mnohé otázky, možno nedorozumenia, ale som si celkom, celkom istý, že ich môžeme vyriešiť tak, aby problémy nezostali niekde vysieť. Dovolte mi vyjadriť sa najprv k tomu, že komisia si naozaj e, riadne poznačila správu dozorného úradníka, respektíve spolnomocnenca a e, vyjadril veľmi relevantné pozorovania, podobne ako minule. Návrh komisie je veľmi e, podobný návrhu z roku 2009 pri prístupe Eurodaku, k Eurodaku a vtedy bol dozorný úradník konzultovaný. Čo sa týka ochrany údajov, vtedy sa brali do úvahy v maximálne možnej miere všetky tieto opatrenia na ochranu údajov, tak ako tomu je aj teraz. Nový návrh komisie je skutočne veľmi podobný návrhu z roku 2009 a hodnotenie dopadu z roku 2009 podľa nášho názoru je stále validné, platné a komisia má pocit, že nie je nevzniká potreba nového hodnotenia dopadu a so všetkou úctou naozaj si nemyslíme, že Lisabonská zmluva skutočne zmenila politickú eh, situáciu v tomto zmysle. Dovolte mi dotknúť sa i hodnotenia dopadu na základné ľudské práva. Je tu dodatočná informácia týkajúca sa tejto témy v kapitole 3, vysvetľujú dôvodcej, dôvodovej správy k novému nariadeniu Eurodac. A hovorí sa tam, že k základným ľudským právam, najmä práve e, právu na azyl a ochrany osobných údajov, prichádzame k názoru, že sme plne kompatibilní s chartou pre základné ľudské práva a ďalšie nadväzné dokumenty. A preto vás odkazujem na túto dôvodovú správu, z ktorej som citoval. Je to z kapitoly 3. Dovolte mi teraz sa vyjadriť k bodom, ktoré spomenul splnomocniec. Komisia víta jeho návrhy a takisto e, rozpráva v rade ukázala, že možno, že by bolo vhodné zosúľadiť ochranu údajov, pretože ako by existovali dva rozličné mechanizmy na ochranu údajov. Takže explicitne sa k tomuto takto vyjadrujem. Data by mali byť k dispozícii po čase, kedy sa odoberú otlačky prstov, aby sa mohli použiť na účely e, vynu- do vymoženia práva. To súvisí s exportom od tlačkou prstov a to už vzbudilo isté obavy. Dovolte mi však zopakovať to, čo som povedal na poslednom stretnutí pri prezentácii návrhu komisie. Komisia e, verí, že tento návrh je vyvážený, že je v ňom zabudovaných dostatočné množstvo bezpečnostných mechanizmov a Eurodac sa použije iba ako posledná možnosť, keď už sa všetky národné databázy overia a potom, čo sa odoberie otlačok prsta, je to veľmi politická záležitosť, pretože tu ide len o boj proti závažným trestným činom a mm, terorizmu žiadne ďalšie trestné činy nižšieho rádu e, nesúvisia s Eurodakom a princíp pozitívnej či negatívnej ilustrácie zaručuje, že sú dáta dostatočne chránené. Dovolte mi teraz sa venovať otázkam poslancov. Pani Keller, potreba Europolu, aby mohol vstupovať do Eurodaku a že to nie je vysvetlené, že prečo by mohol. Dovolte mi vysvetliť to. Europol je istým centrum pre informácie o trestných činov v EÚ a ak existuje potreba prepojenia vyšetrovania medzi rozličnými národnými orgánmi, tak je to práve tu a preto práve Europol by mal mať prístup k týmto dátam. Takisto Europol je zodpovedný za e, pašovanie ľudí a sexuálne vykorisťovanie a takisto rieši, čo sa bude ďalej diať s obeťami takýchto trestných činov. Existuje pracovná skupina v rade a vypracovala dokument, kde sa ďalej vysvetľuje, prečo by Europol mať mal prístup do databázy Eurodac a my vám prepošleme tento dokument, aby ste sa mohlo pokračovať e, s ďalšími prácami nad našim návrhom. Samozrejme, že žiadatelia o azyl sú zraniteľnou skupinou. To sa zdôraznilo aj v hodnotení dopadu z roku 2009. Rešpektujeme tam spomenutý princíp a nie je v protiklade s našim návrhom, ale v dôvodovej správe k tomuto návrhu sme spomenuli, že bude nevyhnutné monitorovať, či tento návrh by mohol viesť k stigmatizácii žiadateľov o azyl. A uvidíme, či sa komisia k tomuto spornému bodu vráti, či sa o tom bude ďalej hovoriť. E, baronka Latfordová položila otázku, či je podstatné zabezpečiť, že overujúci orgán je skutočne nezávislý od dezignovaného orgánu áno, tak toto chápe komisia, že je nezávislý a mal by byť. Obe, oba orgány by mali byť nezávislé. To je preto, že overujúci orgán by mal byť aj kontrolným orgánom. Môžeme si ďalej túto záležitosť prediskutovať a objasniť. Sme k dispozícii. Ďalšia vec. Dopadová štúdia komisie nedostatočne demonstrovala proporčnosť prístupu pri vynutiteľnosti práva. No už ťažko takéto niečo odôvodniť, keďže ide o nový nástroj, ale ako som povedal na ostatnom zasadnutí, politicky podľa eh, nás tento návrh istým spôsobom ma prekleňuje eh, prázdne miesto, ktoré tu existuje v štruktúre, pretože otlačky žiadateľov o azyl, ktoré nie sú k dispozícii v jednotlivých národných databázach, sa budú zhromažďovať na tomto mieste. A po druhé, treba povedať, že už dnes je možné si vymieňať údaje o az- žiadateľoch o azyl medzi členskými štátmi EÚ. Tento návrh len istým spôsobom vybuduje most na európskej úrovni v tomto zmysle. Prirodzene vám nemôžeme ukázať príklady prípadov, kedy sa údaje Eurodaku použili v trestnom vyšetrovaní. Samozrejme, to nie je povolené. Podľa súčasných pravidel nemôžeme poskytnúť takéto informácie. A dovolte mi teda na konci, a myslím si, že som už e, pre, vám odobral dosť času, baronka Latfordová sa pýtala na procedurálny postup v situácii, kedy bude na národnej úrovni lustrácia pozitívna. Nenavrhujeme predsa nič nové. Ďalšie riešenie od tlačkov po pozitívnej lustrácii bude podliehať národným postupom? Druhá otázka. E, baronky Latvordovej, či aj čiastkový otlačok prsta sa dá použiť? Áno, dá, aj čiastkový otlačok prsta sa dá použiť, ale a tu nadvezujeme na správu dozorného úradníka, Musí to byť posúdené odborníkom na odtlačky prstov a ak je e, lustrácia s negatívnym výsledkom, tak tam to končí. Ak kvalita nie je taká, že by odborník povedal, že toto je pozitívna lustrácia, tak potom už nebude ďalej sa pokračovať v takomto postupe konkrétnom. E, pán predseda, ja si myslím, že som odpovedal na tie najzásadnejšie výhrady, ktoré tu zazneli, ale veľmi rád si prediskutujem s ctenými poslankyňami a poslancami ďalšie veci v nasledujúcom čase. Ďakujeme komisii a teraz pani Latvor, nech sa páči. Mikrofón. Iba veľmi rýchlo otázka komisie. Ja neviem, či mu dobre rozumiem, bol to dlhý týždeň. Povedali ste, že členské štáty už teraz si vymieňajú e, data z Eurodaku, aby E, alebo za účelom vynutiteľnosti práva? Veď to nie je povolené, je to? Ak to už robia a nie je to povolené, ako to, že to robia? A ako to, že im to prechádza? Nie, to bolo nedorozumenie, pani baronka Latfordová. Členské štáty si vymieňajú národné údaje. Môže si medzi sebou vymeniť svoje národné databázy alebo údaje z národných databáz, ktoré, tam sú aj otlačky, ktoré odobrali od žiadateľov o azyl. A pri Eurodaku sa tento postup zjednoduší. E, napríklad v Británii e, odoberú žiadateľovi o azyl odtlačky, tak Británia si môže overiť, či tento odtlačok je v ktorejkoľvek národnej databáze. Takto to bude sa robiť, aj keď bude existovať spoločná databáza Eurodac. To znamená, že e, aj nemuseli rozbiť vajíčko, aj urobili omeletu, tak? Hovorí pani baronka Latfordová. Predseda, pán Foss, a to bude všetko k tejto téme. Nie, ešte cyperské predsedníctvo si žela? Nie? Nie, ak nie, tak potom už len pán Foss. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je dosť ťažké pokúsiť sa to nejako zosumerizovať, ale vo všeobecnosti možno konštatovať, že že keď eh, zohľadníme eh, jeden, dva ďalšie body, eh, tak v zásade možno eh, konštatovať, že vytvorenie takejto databázy je akceptovateľné. Samozrejme, treba tu a tam ešte niečo upresniť, dotiahnuť. Celkovo vzaté tu ide nielen o azylové právo, musí mať štruktúru v rámci Európy, musíme e, mať nejaký postup, ktorý k tomu povedie. No a okrem toho musíme E, vziať na zreteľ e, e, to, čo povedal dozorujúci úradník pre ochranu údajov, aj čo povedal pán Hastings. Veď prístup národných orgánov je možný za mimoriadných okolností alebo za presne vymedzených podmienok a ako som už povedal, musí to vždy byť zdôvodnené, musí byť jasne daný účel a hovorím teraz v mene pani spravodajkyne Makovaj. Takže vychádzam z toho, že na ďalšom zasadnutí spravodaj, medzi spravodajkyňou a tieňových spravodajcov sa bude venovať pozornosť tomu, eh, čo vyriekol dozorujúci európsky úradník pre eh, ochranu údajov, teda nezávisl, nezávislosť tých orgánov, o ktorých sme hovorili ďalej, prístup musí eh, byť podmienený jasným zdôvodnením a jasným účelom. Takže zrejme o týchto veciach sa bude hovoriť na ďalšom stretnutí spravodajcov. Thank you. Thank you, Mr. Foss, representing here Mrs. Ďakujem, pán Foss. Ďakujem e, e, e, za vaše vyjadrenie v mene pani Makovej. Ďakujem pánovi Hastingsovi za to, že sa podielal na tej diskusii. Takže termín na pozmenujúci návrhy je 7. novembra. Prosím, aby ste si zapísali. 26. 27. novembra sa budeme zaoberať. 17. 18. orientačné hlasovanie. Dnes sa rozhodlo o tomto termíne na, na zasadnutí koordinárov. Teraz prejdeme na ďalší bod a to im bude bod 15. Prepač, nejak som ti... So, if you don't mind, we move on to... Takže ak vám to nebude vodiť, tak e, bod číslo 15, Fond pre azyl a migráciu. Spravodajkyňou je Sylvie Guillaume. Takže ona sa vyjadrí k pozmenujúcim návrhom, potom komisia, rada, ako aj poslanci sa budú môcť vyjadriť. E, takže ďakujem za slovo, pán predseda. Budem stručná aspoň v skratke k tým pozmeňujúcim návrhom. E, bolo ich celkovo 120 a mnoho z nich a mnoho e, z nich si získalo podporu viacerých členov tohto výberu. To je dobrý signál. Ďalší dobrý signál je ten, že miera akceptácie týchto pozmeňujúcich návrhov je veľká. Predovšetkým Predovšetkým treba konštatovať, že tie, ktoré sú v duchu e, daného textu, už boli zapracované. Určite pozmeňujúce návrhy žiadali také e, explicitnejšie vyjadrenie. E, keď sa pozriete na tie kategórie pozmeňujúcich návrhov, sa týkajú významu technickej podpory, odbornej podpory. Štruktúra e, interného fungovania týchto fondov e, je jednoduchšia, takže ľahšie sa s tým narába skutočne má byť umožnené štátom tým najlepším možným spôsobom využívať ten fond. A môže to byť na prospech toho, aby sa e, splnili princípy sprístupnenia, zviditeľnenia e, fondov spoločenstva. Ďalši, ďalšia poznámka k pozmeňujúcim návrhom, ktoré som ja predložil, ide o transparentnosť a prvok spravodlivosti pri pridelovaní zdrojov. Takže ak hovoríme o azylovej návratovej politike, určite tam musia plynúť peniaze. No a zdá sa nám, že tu nie je vždy všetko spravodlivo rozdeľované, neslobodno uprednostňovať nemôžeme upredňovať postup vychádzajúci z, z vyššej bezpečnosti. To nesmie byť postavené nad princíp e, e, uznávania ľudských práv. A ďalej treba mať peniaze na financovanie aktivít v oblasti azylovej politiky. E, prostriedky sa dajú pridelovať podľa jednotlivých agentúr, ale nevždy je to najlepší prístup. Pripomínam diskusie z dnešného dopoludnia v tomto smere. Frontex bude potrebovať viac peniazy, to už teraz vieme. Po štvrté, štatistické výkazy Aj kým sa vyjadrovalo viacerých pozmeňujúcich návrhov, tieto štatistiky by mali urobiť, e, urobiť e, dáta o tomto fonde prehľadnejšie. A ak hovoríme o kvalitatívnych aspektoch opätovného e, uvedenia do života, tie požívali veľkú podporu nejaké ostatné pozmenujúce návrhy od iných od ostatných kolegov vysielajú silný signál solidarity spolu s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi my chceme, aby článok 80 bol právnym základom pre tento fond. A teda Európsky parlament bez ohľadu na politickú príslešnosť má jeden na ten istý názor, že namiesto toho, aby sme hovorili o solidarite, musíme sa prejavovať solidárne. No a Ďalšie pozmenujúce návrhy e, volali po efektívnejšom využívaní fondov. E, takisto e, bolo vyžiadané, aby sa mm, vypracovali ukazovatele lepšie, lepšie distribuovanie informácií, bohatších informácií. To rozhodne stojí za našu pozornosť a viaceré veci sa ocitli v dodatku analýza a posúdenie e, využívania prostriedkov. A e, myslím si, že e, viacero pozmeňujúcich návrhov sa týkalo kvalitatívne a kvantitatívneho zlepšenia práve v tej oblasti opätovnej integrácie do života. No a Myslím si, že toto je skutočne prejavom solidarity v tej azylovej oblasti. Teda sú ešte kvalitatívne resty. A vôbec väčší dôraz treba klásť na opätovnú integráciu ľudí. Členské štáty by mali vypracovať programy, ktoré sú na to zamerané. A bolo by e, e, dobre sa viac venovať e, tým hostiteľských podmienkám a postupy v hostiteľskej krajine pri zabezpečení reintegrácie týchto ľudí bude potrebný, potrebné také orietečné hlasovanie v dohľadnom čase, aby som vedela, ako na tom stojíme. No a určite aj tieňový spravodajca, spravodajcovia sa budú musieť zísť a budem musieť s nimi prebrať, e, do akej miery a ktoré pozmeňujúce návrhy zohľadníme. Ďakujem. Uh, a teraz dávame slovo ďalšiemu predstaviteľovi. Nech sa páči. Aha. No, Ďakujem za slovo. A, čiže slovo má Európska komisia. Ďakujem za slovo a dovolte mi začať e, tým, že sa vyjadrím k tomuto nástroju ohľadne migrácie a azylu. Je to vlastne komponent e, balíku MFF, o ktorom sa bude ešte e, hovoriť ako o horizontálnom nástroji, ktorý sa má využiť aj ako nástroj, ktorý vlastne bude priamo poskytovať prostriedky aj na tieto účely. A myslím, že aj na budúcom zasadnutí Libe sa tomu ešte budeme venovať. Ale teraz začnem s takým všeobecnejším aspektom, ktorý súvisí s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, ale si teda týka aj iných. Takže otázka základných ľudských práv. Komisia samozrejme zdieľa ten postoj, že naozaj ide o významnú tému, podobne ako aj parlament. Nemajú sa príjmať nejaké také opatrenia, ktoré by eh, pri azíle nejako znižovali úroveň rešpektovania základných a ľudských práv. Toto je predsa eh, vec, ktorú rešpekt, má rešpektovať aj spoločný európsky azylový systém. A toto vlastne spadá aj pod ten Európsky fond pre azyl keď hovoríme o týchto právach, tak sa hovorí niekedy aj o tom, ako dosiahnuť kompromis pri pozmeňujúcich návrhoch. A vlastne už od samotného začiatku tohto nástroja treba mať jasno v tom, že toto je zásada, ktorá platí v celom texte. Druhá vec sa týka ukazovateľov, na ktoré poukázala pani spravodajkyňa. Ako som aj minule naznačila, keď som tu bola posledne a hovorila som o tomto nástroji, tie ukazovatele uvedené v nástroje sú teda indikatívne. Zhodli sme sa s členskými štátmi a aj s parlamentom, že o týchto veciach budeme diskutovať, o spoločných no, indikátoroch na workshope. A potom predsedníctvo predloží v rade nový text. Tieto workshopy sa konali minulý týždeň. Parlament bol tiež prizvaný, aby sa zúčastnil a Dúfam, že aj na budúci týždeň na skupine ad hoc na rade sa bude tiež o tomto diskutovať a predsedníctvo takto bude mať tiež príležitosť zoznámiť sa s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa predkladajú tu na výbore. Takže dôležité, aby tie ukazovateľe boli jednoduché. Jednak pripomenieme si, že tie ukazovatele, ktoré sú uvedené v texte, sú spoločné, súvisia s konkrétnymi cieľmi fondu a Ide o to, aby bolo možné e, odzrkadliť aj to, čo sa dosiahlo v jednotlivých oblastiach vďaka použitiu fondu. Čiže má byť merateľné tieto hodnoty a tie výsledky, ktoré sa vlastne dosiahli cestou využitia fondu. Každý rok sa bude vykonávať, predkladať, správa o tom, čo sa dosiahlo Okrem toho, samozrejme, komisia bude mať ešte ďalšie špecifické indikátory v tomto programe. O tom sa bude diskutovať na workshopoch. Takže tu by sme ale mali e, proste naozaj uviesť také hodnoty, ktoré sú merateľné. Čiže preferujeme ten kvantitatívny aspekt. Ďalší e, bod, na ktorý poukázala pani spravodajky, je technická pomoc. Samozrejme, tá je dôležitá, Technickú pomoc máme aj v súčasných fondoch a v tých budúcich predpokladáme 5-percentnú pomoc, že tam by sme mali pripomenúť, že ide o návrh, ktorý sa týka štrukturálnych fondov a tiež e, sa tam odzrkadlí súčasná úroveň, to je na úrovni 4,3 v tomto roku a je jeden z informačných dokumentov, tzv. E, fišov, toto je fiš číslo 8, tam sa o tom viacej hovorí. Diskusia na rade, proste hovorí sa o viacerých nástrojoch, ktoré súvisia s menšími štátmi, pre ktoré sa využívajú menšie programy. Tam sa hovorí o tom, že percento technickej pomoci, ktorú dostávajú, nebude dostatočné. Diskusie v rade sa týkajú aj fixovania tohto percenta pomoci alebo fixovania konkrétnej sumy pomoci. Keď je o menší program, tak by dostal nejaký konkrétny fixný objem technickej pomoci. Keď sa hovorí o 7%, to je príliš vysoko, príliš veľké číslo. Čiže te, čím viac bude na technickú pomoc, tým menej bude na akcie priamo v teréne. Takže technická pomoc vlastne pomôže členským štátom, aby podporili tých príjimateľov. Ale dôležité je aj to, aby sa mohli potom v praxi uplatňovať aj tie kroky, ktoré sa týkajú uchádzačov azyl a ktorým bude azyl poskytnutý. Takže pokiaľ ide o Chcem sa vytriť ešte k bodom 174-184 agentúry vždy dostávajú nejaké dotácie z rozpočtu EÚ. Objem týchto e, v rámci jadočného finančného rámca sú zahrnuté taktiež. Ako sme vysvetlili už pri dôvodovej správe, ktorá je súčasťou viacročného finančného rámca za výnimočných okolností môže byť potrebné alebo vhodné poveriť niektoré alebo zadať niektoré ďalšie úlohy týmto agentúram, ktoré sa budú odvieť vlastne od finančného nariadenia a budú sa týkať procedurálnych aspektov. Tieto prostriedky, teda Fond pre azyl a migráciu, ale aj e, tzv. bezpečnostný fond, tak v tomto prípade pôjde tak, že komisia nepodporí pozmeňujúce návrhy 174-184. Toto sa týka aj ďalších nástrojov. Ak mi dáte troška viac času, tak ešte môžem povedať nejaké poznámky aj k tým, hlavne pokiaľ ide o skupiny, ktoré sú veľmi konkrétne, typické pre toto. Napríklad článok 80, o tom hovorila pani spravodajkynia taktiež. Názor komisie je taký, že právny základ, ktorý sa tu predkladá, je dostatočný, hoci pripúšťame, že e, v vyjadrení z marca 2012, že keby sa použil tento článok 80 ako právny základ do budúcnosti, tak vlastne sa to odráža od toho, čo povedala aj pani spravodajkyňa ďalej. 121 hovorí o tom, že celová skupina by mali byť občania členských štátov, e, ktorí vlastne sa legálne nachádzajú v inom štáte. Toto komisia nedokáže prijať takéto, takýto pozmeňovací návrh. Každý člen, e, teda občan, e, ktorý je členský, teda občan členského štátu EÚ, nemôže byť zahrnutý do, v, do viacročného finančného rámca. Hovoríme tu o občanoch tretich krajín. Ďalej, pokiaľ je azyl, pozmeňujúci návrh 122 hovorí o tom, že nové konkrétne ciele alebo účely by mali byť e, zahrnuté, pokiaľ je o bezpečný prístup ku e, európskemu azylovému systému. Myslím si, že toto nie je potrebné, že to už je už aj tak pokryté konkrétnymi cieľami, ktoré sa, tý, cieľmi, ktoré sa týkajú vytvárania spoločného azylového systému v EÚ. Chcem ale parlamentu poďakovať za podporu E, programu presídlovania. Celkovo je to konštruktívne. A spravodajkynia poukázala aj na to, že členské štáty by mohli dostávať stimuly a toto nás upútalo. Otázka je, do akej miery by takéto nejaké paušálne sumy mohli pomôcť. Nesúhlame ale aby sa odtiaľ odstránila zmienka o týchto paušálnych sumách. Pokiaľ ju paušálne sumy pre e, azylantov na ich e, pre sťahovanie a tak ďalej, toto by tam malo zostať. Účel článku 7 je iný, umožňuje členským štátom využívať základné sumy na to, aby spolufinancovali stavby, teda budovanie nejakých kapacít, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo byť efektívne zrealené, zrealizované presídlovanie. Naozaj ide o dosť ambiciozne ciele a jednoznačne na členské štáty nemožno uvaliť nejaké kvóty v tomto smere, ale treba zohľadniť aj politický význam presídľovania ako niečo povinné pre členské štáty, pokiaľ sa má využiť tento fond. Otázka navrácania, teda 148 a 153, to sú pozmeňováky, tak eh, to sa týka návratov Komisia má ten názor, že efektívna a udržateľná politika návratov e, by mohla práve napomôcť kvalitnej azylovej politike v rámci EÚ a vlastne ide o to, aby tá politika bola dôveryhodná a solidná. Pokiaľ ide o konkrétne kroky Specific Actions, príloha 2, chcem pripomenúť, že, že ide hlavne o akcie na podporu s pridanou hodnotou EÚ. A to si vyžaduje aj úsilie zo strany členských štátov. Tu sú konkrétne dva nejaké pozmeňováky 184 e, a ešte jeden, ktoré nie sú v súlade s touto myšlienkou. E, už som vysvetlila, že prečo toto by nefungovalo. Potom je tu ešte aj e, pozmeňovák 185. Tam Ide o prípady, kedy miestne orgány by žiadali nejaké financie. Samozrejme, nie od nás by to žiadali, ale to sú konkrétne kroky, specific action, a to sa týka konkrétnych národných programov. Jediné kritérium pre alokáciu, a to sú 85-86 e, tieto pozmeňujúce návrhy, tam sa vlastne vysvetľuje spôsob výpočtu a výsledok výpočtu samotný je v texte obsiahnutý. Napríklad, koľko dostane každý štát, to je fixná suma pre národný program. Čiže je to tam v texte taktiež uvedené. Pokúšali sme sa vy, pardon, vyhnúť tomu, že by sme vytvárali ďalšie záťaže nejakými zavadzaniami ďalších konkrétnych kritérií. Nakoniec už sú tu známe tie, ktoré Eurostat overil. A vychádza sa zo súčasných fondov. Myslím, že dosť e, zatiaľ z mojej strany. Chcem ešte raz poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu na tomto materiáli a ďakujem aj ostatným poslancom. Pán predseda ďakuje a dáva taktiež priestor na vyjadrenie rade. Predsedníctvo, ak si želáte vyjadriť sa, prvnež dáme slovo poslancom, ktorí by, by boli ochotní po, po, prísť s otázkami, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A to pracovná skupina rady 15. oktobra ešte bude pracovať na tejto téme a predsedníctvo sa bude snažiť získať mandát na Koreperi ešte v novembri a bude by sme mohli viesť rokovania s Európskym parlamentom. Momentálna aktuálna situácia na rade, pokiaľ ide o návrh nariadenia nástrojov MFF v oblasti vnútornej politiky, sa týka horizontálnych aspektov týchto štyroch návrhov. Rada zdieľa názor na význam tých hlavných bodov, ktoré zdôraznila aj komisia, aj parlament a predsedníctvo už zladilo svoj kompromisný návrh eh, horizontálneho návrhu s finančným nariadením. Takže eh, aj na základe toho, tých, tých eh, rozhovorov, ktoré prebiehajú tu v Libe 27. Eh, novembra, bude predsedníctvo ešte intenzívnejšie spolupracovať s komisiou a s ďalšími a budeme sa snažiť dosiahnuť dohodu čím skôr. Čiže cieľ predsedníctva je dospieť k takej situácii, kde všetky tieto štyri nariadenia sa tak zblížia, tak aby sme do 19. decembra, čo je posledný koreper, počas e, cyperského predsedníctva, a my proste chceme tam dosiahnuť e, patričnú úroveň v rokovaniach. A chceme taktiež zadefinovať postup, na ktorý sa má potom nadviazať pri riešení týchto závažných otázok. Ďakujem. Teraz má slovo pán Papa Nikolávo. Nevidím, že by sa ešte niekto iný hlásil a potom vrátime slovo pani Gion, ale nech sa páči otázka. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som e, vyslovil krátku poznámku. Chcem poďakovať pani Guillaume za všetku spoluprácu, ktorú sme doteraz mali. A ďakujeme za to, že od začiatku nás hneď všetkých do toho zaangažovala a máme vlastne dobrú východiskovú pozíciu aj z hľadiska politickej skupiny to pokladáme za správny postup a preto naše stanovisko e, k väčšine pozmienujúcich návrhov tomu aj zodpovedá. Niektoré veci už e, skomentovala pani Guillaume samotná, ale niektoré aj komisia. Chcel by som len pripomenúť, že podporujeme pani Guillaume, pokiaľ je využitie článku 80 ako právneho základu a myslím, že v tomto ju vieme celá naša politická skupina podporiť. Chcem ešte povedať toto. Chceli by sme, aby tieto pozmeňujúce návrhy zohľadňovali aj situáciu, konkrétnu situáciu v členských štátoch a hlavne na vonkajších hraniciach týchto členských štátov. A chceme eh, pomôcť členským štátom aby sa mohol uplatniť aj ten mechanizmus, o ktorom sa v súčasnosti hovorí. Pokiaľ ide o nové pozmeňujúce návrhy, ja viem, že to nie je jedné, napríklad 128, 129, 146, to sa týka e, výnimočných okolností a vieme, že existuje možnosť e, venovať sa otázkam azylového systému aj separátne, teda podľa jednotlivých členských štátov, ale pri výnimočných okolnostiach hlavne a to je účel týchto pozmeňujúcich návrhov, tak verím, že v takýchto prípadoch sa nám podarí nájsť riešenia pre financovanie náležitým spôsobom. A vlastne e, myslím, že sme viedli veľmi vhodné diskusie aj doteraz a dúfam, že dospieme k úspešnému záveru. Ešte raz chcem poďakovať pani spravodajkyni. Ďakujeme. Pani Guillaume, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Nebudem mať asi čas eh, venovať sa všetkým detailom a bodom, ktoré, na ktoré sa tu poukázalo. Nemyslím si, teda takto. Myslím, že by sme mali mať na mysli, že treba vytvoriť fond, ktorý bude dostatočne robustný a ktorý bude e, slúžiť patričnému účelu. A v tomto sa asi zhodneme. Nie sú tu veľké názorové rozdiely. Ak sa započúvame do toho, čo robia príslušní aktéry a zúčastnené zainteresované strany, tak e, nemám nejaké veľké obavy, obavy ale samozrejme vynasnažím sa, aby som venovala všetku svoju energiu k úspešnému záveru. Ďakujem. A teraz, hovorí pán predseda, orientačné hlasovanie na zasadnutí výboru Libe. To bude 26. novembra v tomto roku. Dobre, ak súhlasíte s týmto, tak nám to umožní dostatočne včas pristúpiť potom aj k ďalšiemu bodu. Teraz je to program rokovania, bod 16 zriadenie Európskeho systému hraničného dozoru Eurosur. Poprosím no, pravdajcu pána Jana Muldera. Je to bod, ktorý sa týka aj pozmeňujúcich návrhov. A celkovo je tu 230 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. A, takže dáme slovo pánovi Mulderovi, aj komisii, aj predsedníctvu potom, takže prosím, buďte pripravení, aby ste sa mohli tiež e, vyjadriť, pretože e, máme len pol hodiny na prednanie tohto budu a potom bude ešte priestor pre diskusiu. Pán Muller, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem, uh, pán predseda. Ak tomu môžem, pomôcť, tak nezaberiem e, nejakých 40 minút. Ja mm, chcem byť veľmi stručný. Myslím si, že tá moja správa by e, mohla e, si získať veľký záujem tohto výboru a pozmenujúce návrhy ma presviečajú o tom záujme Účelom e, mojej správy som, je poukázať na tragédie, ktoré sa odohrávajú v, stredozem, e, v stredomorskej oblasti. No a e, mnohé z tých pozmeňujúcich návrhov odporúčim na schválenie a budem sa snažiť v maximálnej možnej miere koncipovať kompromisné znenia a pri hlasovaní e, e, sa nebude treba zaoberať 208 pozmenujúcimi návrhmi. Drvivú väčšinu z nich plne podporujem. Druhá poznámka z mojej strany, nemalo by dochádzať k žiadnej výmene dát medzi Eurosúrom a tretími štátmi. Viaceré pozmeňujúce návrhy sa k tomu tiež vyjadrujú. V zásade trvám na svojej pôvodnej pozícii, že by nemalo dochádzať k výmene osobných dát s tretími štátmi, ale pokiaľ sú e, zozbierané dáta majú slúžiť na analýzu celkovej situácie, nie na posudzovanie osobnej situácie. Tretia poznámka. Spolupráca smerom na Spojené kráľovstvo a Írsko. A e, toto možno len vítať. Máme jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tejto veci. E, je od e, pani Ludfordovej. Nie som si istý, či ho môžem prijať, pretože E, odborníci na právo mi naznačili, že by to mohlo byť trošku problematické. Čiže tá, táto otázka ostáva otvorená. Pokiaľ by spolupráca so Spojeným kráľovstvom a Írskom mohla prispieť k e, zlepšeniu situácie tých ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európy, tak e, rozhodne stojí to za zamyslenie. O, pán Mulder, e, boli ste veľmi struční, za to vám ďakujeme. Za komisiu má slovo pán Seffert. Nech sa páči. Ja mám dve stručné poznámky. Potom, ako som sa oboznámil s jednotlivými pozmenujúci návrhmi, chcem za komisiu povedať, že Eurosur je viacúčelový systém, ktorý má e, tri zamery. Prvé, pre predchádzanie neregulárnej e, e, migrácie, predchádzanie cezhraničnej kriminality a po tretie Eh, ochrana životov utečencov na eh, externých hraniciach EÚ. Rád by som uviedol príklad z praxi Španielska. Eh, polícia narazila na takú situáciu, že lode opúšťali prístavy v Severnej Afrike. Potom vznikla situácia, ktorá si vyžiadala hľadanie a záchranu a potom španielské lode nemohli zasiahnuť, pretože okolo nich e, sa preháňali e, e, motorové člny s drogovými dílerami. Čiže v takýchto prípadoch narazíme na všetky tri aspekty, o ktorých som hovoril. Ďalej, ak eh, hovoríme o ochrane života eh, migrantov, ak si povieme, že to je dôležitý účel, ktorom má slúžiť Eurosul, tak potrebujeme na to aj eh, výbavu Eurosuru. Mám na mysli spoločné uplatnenie nástrojov patrania Eh, aby to boli satelitné systémy, lokalizačné systémy. Eh, v podstate preto migranti často uviaznú v mori, pretože majú, eh, používajú plavidla nehodné plavby na mori. Potrebujeme teda lepšie technické vybavenie a potrebujeme lepšiu spoluprácu s, s susediacimi krajinami a na to má slúžiť Eurosur. Preto sme aj navrhli e, tie veci e, ohľadom spolupráce s nimi v našom návrhu. Teraz pán Konstantinides. Predsedníctvo za predsedníctvo. Pani Georgiadu za predsedníctvo. Chcem sa vám poďakovať spravodajcovi a komisie za tento dokument. My berieme na vedomie e, názory e, a, pozmenujúce návrhy, ktoré sme obdržali. Bez pochyby e, veríme v to, že tento výbor bude mať orientačné hlasovanie dostatočne včas na to, aby sme e, veci stihli pred ukončením cyperského predsedníctva. My vítame snahu v tomto výbore e, týkajúce sa etablovania sa tohto systému, že stále e, sa považuje 1. október za termín, kedy sa má spustiť Eurosur. My urobíme všetko preto, aby sme postúpili vpred s týmto dokumentom a e, veríme, že dostaneme mandát od Koreperu na započatie vyjednávania z EP. Cyperské predsedníctvo sa e, e, teší na ďalšiu spoluprácu s vami, konkrétne spravodajcom Malderom a tieňovými spravodajcami a to všetko by mohlo poviesť k dobre vyváženému zneniu textu. Ďakujem. Kto sa hlási? Takže, pán Skuria, ďakujem pekne. Úvodom sa chcem poďakovať spravodajcovi za e, prácu, ktorú odviedol na tejto správe my do veľkej miery podporujeme znenie tej správy. E, na ďalších e, zasadnutiach k tejto téme ešte e, určité otázky musíme dotiahnuť. Myslím si, že už v tejto chvíli máme pomerne priateľnú podobu. K pozmeňujúcim návrhom mám však niekoľko poznámoch. Myslím si, že niektoré zachádzajú nad rámec e, mechanizmu Eurosory. Ja som Talian a a e, potýkal som sa z očí v oči s udalosťami, kedy došlo k umrtiam migrantov na mori. Skutočne toto sa stalo akousi každodennou realitou pre nás v Taliansku. A rovnako je to tak e, v prípade našich gréckých kolegov. Preto treba sa tomuto intenzívne venovať. Bdelo musíme musíme e, brojiť proti takým pozmeňujúcim návrhom, ktoré sa snažia posunúť Eurosur niekam inom. Vieme, že základnou požiadavkou je ochrana ľudského života. To je veľmi dôležitá ambícia, ale nesmie sa mechanizmus Eurosuru obmedzovať len na toto. A niektoré pozmenujúce návrhy ako by sa usilovali o úplné zastanovenie eh, neregulárnej migrácie Treba si urobiť v tomto jasno. Ďalej sa tu aj natíska problematika osobných dát a nakladania s ním. Myslím, že spravodajca to formuloval veľmi dobre. Neviem, či tá verzia, ktorú mám v ruke, je dobre. Čiže výmena osobných dát prostredníctvom siete Eurosur sa nemôžu vzťahovať na osobné údaje. No toto je taký kontrasans a myslím si, že možno problém tkvie v zlom preklade. Ale myslím, že spravodajca to formuloval dobre a tak to treba nechať. No a e, vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a Írsku Mali by sme vlastne zistiť, aké sú názory jednotlivých skupín. Viete, vždy, keď ide o veci týkajúce sa Schengenu, Frontexu, tak e, treba sa mať na pozore. Ale budeme sa to detaľnejšie venovať neskôr. Ďakujem. Takže postupíme ďalej. Pán Esiu má slovo. Chcem sa poďakovať pánovi Mulderovi, spravodajcovi, za jeho na najvyš konštruktívny prístup k tejto téme a e, k spolupráci s nami, tieňovými spravodajcami. Ako už to tu zaznelo, témer e, temer, e, vládne temer úplný konsenzus medzi nami a komisiou. Konsenzus týkajúci sa toho, že jedným z hlavných cieľov Eurosúru má byť predchádzanie, e, predchádzanie e, stratám na životoch. No a možno budem opakovať to, čo povedal tá, povedal talianský kolega, ale čo sa týka e, výmeny osobných dát, aj v tom sa zhodneme na koncepcii spravodajca navrhol to, aby osobné e, údaje európskych občanov neboli predmetom výmeny informácií s tretími štátmi a to plne podporujem. Táto správa je e, dobre formulovaná a bude na prospech Eurosuru a posilní architektúru tohto programu. Ešte pani Keller má slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, ktorý skutočne predložil veľmi e, dobré návrhy zmeny pôvodného znenia komisie. Aj my sme predložili viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali štyroch oblastí. Poprvé, ľudské práva, záchranné akcie na mori, potom ochrana údajov. My sme navrhli, že akékoľvek spracovanie dát a výmena dát by E, mala byť evidovaná, aby mala byť niekde zaregistrovaná, aby, to, aby bol o tom prehľad, aby bolo jasné, kto s kým si vymienial dáta. Na, e, to je veľmi dôležité. Čo sa týka spolupráce s tretími štátmi, tam sme navrhli vypustiť dosť veľkú e, časť textu. Myslím si, že E, veľmi úzká spolupráca s tretími štátmi, tak tam narážame na problémy s dodržiavaním ľudských práv, máme zlé skúsenosti z minulosti a e, to spôsobilo veľa problémov mnohým ľuďom. Chceme sa toho vyvarovať a akákoľvek výmena informácií s tretimi štátmi môže poviesť k nemalým problémom a tým sa treba radšej vyhnúť. No a navrhujeme vypustenie celého článku 12, kde, ktorý pojednáva o, o vlastne e, e, pátracích nástrojoch. A nevieme, na čo ich potrebujeme a e, ide o nástroje, ktoré sú veľmi drahé. Zdá sa, že všade hľadáme úspory, ale tuto zrazu priehrštím sa dávajú peniaze na satelitné technológie a neviem čím ešte ďalším. A Eurosur nie je len nástrojom na e, uplatňovanie iných politík. Samo o sebe je to nástroj na to, aby sme e, technológiou e, dohliadali na naše hranice, aby sme účinne predchádzali nelegálnej migrácii. A musíme vnímať Eurosur ako mechanizmus, ktorý e, udáva určitý tón našej migračnej politike. Nie je to nástroj sám o sebe. Dnes ráno sme hovorili s riaditeľom Frontexu a on povedal, že záchrana ľudí na mori je pre neho dôležitá priorita, ale keď som sa spýtal komisie, či nechce zahrnúť záchranu ľudí na mori do mandátu Frontexu. Bolo mi povedané, že záchrana ľudí na mori spadá do kompetencie členských štátov. Ale v Eurosure je e, explicitná zmienka o prioritnej prioritnom postupe v prírede záchrane na mori. No, to ma trošku zaráža. Na jednej strane je to prezentované ako priorita záchrana na mori, ale potom e, nemáme podrobnosti k tomu, ako by sa pri tom malo postupovať. A dnes ráno sme sa dozvedeli, že nie je možné e, považovať záchranu na mori za prioritu v tomto kontexte, pretože záchrana na mori je výsostná kompetencia členských štátov. A myslím si, že odpoveď na túto otázku bude rozhodne veľmi zaujímavá. Buď je záchrana na mori ako priorita a je to tak ututlané, schované v úvodných ustanoveniach, alebo to dáme do normatívnej časti textu a potom ozaj sa z toho stáva priorita. No a potom, ako je to s kompetenciami členských štátov. Ďakujem. A ešte pán Buzutil, nech sa páči. Oh, Nechceli ste prehovoriť, pán Buzutil? Zdá sa mi, že áno. Kto ešte? Elst. Ďakujem. Úvodom sa chcem poďakovať spravodajcovi za e, spracovanie takejto náročnej správy a pritom zohľadnil veľmi e, dôležité aspekty. Je tam e, právo na život spomínané, to sa mi veľmi páčilo a skutočne e, podporujeme ten názor, že výmena údajov so tretími štátmi nebude podporovaná. No a v tejto súvislosti by som sa chcela vyjadriť ešte e, k tomu tejto správe. V prípade Eurosuru, mechanizmus Eurosuru si dovolíme spochybniť a to, z viac, a to z viacerých dôvodov. Ja chcem pripomenúť tú skutočnosť, že dnes do poludnia sme si vypočuli zástupcu e, Frontexu, ten nám povedal všeličo ohľadom záchrany životov, ako sa postupuje, prečo je to tak či onak. A potrebujeme my nepotrebujeme systém, ktorý by slúžil na pátranie, na, na, e, na nadstavbu e, e, a, a, a, a akýsi, akýsi dohľad. My potrebujeme systém na záchranu životov. Principiálne, principiálne nie som proti tomu, že treba potierať cezhraničnú kriminalitu, ale myslím si, že hlavný problém je uh, tá e, neregulárna e, migrácia. No, je to taký čudný pojem, teraz hovoríme o nelegálnej migrácii, ani jedno druhé sa mi nepáči. Ale nech už je pojem používaný akokoľvek, e, podsta- tú podstatu, tu, tu nepodporujem. Veď nikde ani nie je náznak o tom, že by sme takýto systém dohľadu a patranie mala, mali, mali zabezpečovať. Prečo potrebujeme vo vzduchu nejaké lietadlá, aby sme zvládali tieto úlohy? Nepotrebujeme program na e, e, navyšovanie bezpečnostnej techniky, to mi tak zaváňa lobizmom ale núkajú sa dve cesty. My sme predložili zásadný pozmenujúci návrh, že to vôbec nechceme. Potom e, sme mali druhý návrh, že vzhľadom na to, že tá väčšina zdieľa iný názor, nechceme to úplne zahodiť do koša a naznačili sme, kde by sme si vedeli predstaviť kompromisy. Kompromisy týkajúce sa veci, ktoré, túkaj, ktoré sa týkajú ohrozenia životov migranta, ktoré sa týkajú výmeny osobných údajov. Nemá dochádzať ich výmene, no a, a tieto tieto, tieto mechanizmy pátracie a, a, a, a akési dohľadové. Tieto nástroje e, považujeme za e, strelu úplne mimo. No a ďalej, e, pokiaľ by toto bolo zohľadnené, sme ochotní pracovať na tom texte, v tom kompromisnom znení. No ak hovoríme o tejto E, e, strážnej technike, máme európsky dimenziu, e, národnú techniku, no a nepotrebujeme vlastne toto strážiť z hraníc z, alebo len v určitých oblastiach, zamerať sa len na určité zóny. Nechcem to teraz rozpitvávať, ale technika prechádza veľkým vývojom a ja mám obavu z takéhoto e, strážneho systému, nazvem to. Ďakujem, pani Ernst. A teraz sa vrátime ku komisii. No a potom pán Mulder. Tak ako je obvykle, Pán Oliver Sefard sa vyjadri za komisiu? Áno? Ďakujem. Ja zopakujem to, čo som sa pokúšal povedať už pri tom prvom stupne. Ochrana životov eh, migrantov je jednoznačným uh, zámerom Eurosuru e, musíme e, skoncovať s tým, že stovky migrantov e, sa skončí svoj život uprostred mora. Z praktického hľadiska je to však trošku komplikovanejšie hľadanie a záchrana to nespada do kompetencie EÚ už sa tým zaoberala organizácia IMO a máme mechanizmy, ktoré fungujú v zmysle medzinárodného práva. Sú to mechanizmy, ktoré sa označujú ako koordinačné centra a zasahuje v prípade migrantov, ktorí sa ocítajú v kritickej situácii alebo turisti, ktorí sa ocitli v nejakej prekernej situácii a tak ďalej. Eurosor môže tom pomôcť, ale musíme postupovať veľmi opatrne. Preto komisia formulovala ten e, text daným spôsobom. Chcel by som sa vrátiť k tej problematike malých bárok. To je uh, to je článok 12, e, spoločné uplatňovanie nástrojov e, sledovania. Musíme si uvedomiť, že Eurosur nie je lobistickým nástrojom bezpečnostnej techniky, ale chceme zlepšiť e, túto, zabezpečo, túto zabezpečovaciu techniku tým, že sa využije súčinnosť keď sa pozrieme e, na 20 e, e, článkov tohto návrhu, tie sa zaoberajú spoluprácou, výmenou informáciou medzi agentúrami a jediný článok sa venuje týmto technickým otázkam. Je to článok 12 a to z toho dôvodu, že máme obrovský problém s detekovaním a sledovaním práve týchto malých, ľahkých plavidiel. A to sú práve tie plavidlá, eh, eh, z ktorých, eh, z ktorých tí migranti padajú do vody. My nechceme mať nejaké, nejaké letky alebo nejaké špeciálne satelity, nič také veľkolepé. Chceme mať nákladovo efektívne riešenia eh, takých systémov, ktoré dokážu detekovať, lokalizovať aj malé lode. A toto je eh, veľmi malá súčasť Eurosuru a preto považujeme článok 12 za veľmi dôležitý. Ďalej. Eh, a potom sa tu hovorilo o špeciálnych, špeciálnych Eh, lietadlách. Eh, skutočne sa s nimi dosť ťažko narába a eh, myslím, že by nebolo dobre ich úplne vylúčiť na najbližších 5-10 rokov. Určite však neprichádzajú do úvahy v najbližších rokoch. Ale treba si, vy- treba si uvedomiť, že ich použitie v Európe je, má určité obmedzenia. To sú tie bezpilotové prostriedky. Ďakujem. Teraz pán Mulder. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Ja plne súhlasím s pánom Skuriom, že cieľom tohto návrhu je nielen záchrana životov, ale je to aspekt veľmi významný a keď si to takto neuvedomíme, tak potom prichádzame o podstatu. Pani Keller, opätovne potvrdzujem, že z hľadiska ochrany údajov e, ja som proti tomu, aby sa zbierali osobné údaje, ale aby sa zbierali nejaké, ne, zbierali nejaké interpretácie e, hromadných dát a rozhodne tieto informácie a dáta nemajú byť poskytované tretím stranám. No a čo sa týka vlastne toho, toho akési dohľadu, tej techniky na sledovanie, detekovanie, ja som si dnes vypočul vystúpenie riaditeľa Frontexu dnes ráno. A keď človek e, odhalí malý čon, kde sú živí ľudia, tak je to problém. Ja s týmito konkrétnymi prípadami, prípadmi sa budem zaoberať, ale zdá sa, že to zostáva národnou kompetenciou, že my môžeme mať len, viesť len dialog s národnými orgánmi. A aj keď som sa vypočul argumenty, ktoré tu zaznelo, nevidím tu možnosti, ako túto situáciu zlepšiť. A dnes ráno riaditeľ eh, odpovedal na moje urgentné otázky a ja by som chcel zorganizovať stretnutie so všetkými aktérmi v blízkej budúcnosti a im odprezentujem svoj kompromis. A ak e, sa nedokážeme zhodnúť na znení, tak potom sa bude hlasovať v tomto výbore. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Ďakujeme vám, pán Malder, za všetku odvedenú prácu a za, za vaše stanovisko. E, vy ste vždy vždy si dobre premyslíte, aj na čas dodávate všetko, čo treba, aj stručne hovoríte. Ďakujeme. A teraz budeme hlasovať orientačne asi 26. a 27. novembra na stretnutí výboru LIBE. A teraz prejdeme na ďalší bod. Tento bod sa týka Fondu pre azyl a migráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť. E, spravodajcom je pán Lorenzo Fontana. Ide však o to, že tento návrh obsahuje také opatrenia, ktoré sa aplikujú na obdobie 2014 až 2020 e, v oblasti domácich záležitostí, vnútroštátnych záležitostí. A predložilo sa viac, vyše 150 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, čiže spravodajca a potom komisia a rada. Pán Fontana, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Predovšetkým by som chcel poďakovať kolegom za to, že sa tak zaujímali o túto správu. Ako ste správne povedali, celkom slušný počet pozmeňujúcich návrhov už bolo predložených a ja Spolu s tieňovými spravodajcami e, sa pokúsim čo najviac z nich zapracovať, najmä tie pozmejúce návrhy, ktoré sa snažia zefektívniť a zjednodušiť využitie týchto fondov a zlepšiť komunikovanie a šírenie informácií v tomto procese. Medzi iným sme sa pokúšali do tejto správy vložiť isté informácie a vyslať jasný signál o tom, čo môžu urobiť e, miestne orgány v tomto sektore. Pokúšal som sa to tam dostať, ako napríklad princíp subsidiarity, ktorý tiež treba zdôrazniť, počiarknúť aj tu. Sú všetky možné prístupy, rozličné prístupy po celej Európe, ale treba e, sa nedať vtiahnuť do byrokratických spletencov, ale skôr sa snažiť o zefektívnenie byrokratickej záťaže. O tom sme hovorili s tieňovými spravodajcami, ktorým mimochodom týmto ďakujem. Ale sú isté body, konkrétne ustanovenia hovoria o tom, aby sa vymazala veta o tom, že aktivity tretich krajín financované fondmi pre interne, fondom pre vnútornú bezpečnosť ale sú aj ľudia, ktorí majú úplne opačný názor vo, vo svojich pozmeňujúcich návrhoch. Ja by som si rád vypočul ich názory, pravdepodobne by sme mali vyventilovať si tieto rozpory. Ďalej to je otázka k 69. -ke. Tu je tiež problém. Tam, sme, tam by sme chceli predložiť otázku komisii. A už sme zorganizovali pracovnú skupinu, ktorá by sa mala zaoberať vecami tými, ktoré súvisia s tretími krajinami. E, takýto pozmeňujúci návrh má v sebe pozitíva do istej miery a som si istý, že pracovná skupina môže použiť takéto znenie. Treba tu byť opatrný pretože mm, nepredpokladá sa, že by sa nejaké aktivity väčšieho rozsahu mali diať v tretich krajinách. Na to sa treba spýtať komisie. Komisia sa vyjadrila, že táto možnosť je otvorená. Ďalší bod je možnosť zoskupiť rozličné pozmeňujúce návrhy, ktoré spomínajú 70%, iné 80%, sú tam aj 90%, 100% údaje. Komisia hovorí o 100% napríklad. Takže aj medzi týmito číslami treba pri kofinancovaní nájsť zhodu, kompromis, čo by bolo najlepšie. A samozrejme štáty majú svoju zodpovednosť. A samozrejme veci sa začínajú e, dostávať, začínajú nadobúdať určitú formu a ukazuje sa, že kedy je nutné reagovať v núdzových situáciách. Takže pozmeňujúci návrh 132 poukazuje na potrebu dosiahnutia kompromisu v citlivých oblastiach a je evidentné, aj keď sme mali rozhovory s tieňovými predstaviteľmi, že to je tak. Takže e, 127, ale aj 72, to je, tak tu sme v Taliansku požiadali o vyjadrenie odborného právneho názoru. Takže vlastne sme požiadali aj právnu službu parlamentu, nech sa k tomu vyjadrí, pretože niektoré im vykonávacie akty sa zmenia na delegované, takže chceli sme právny názor poznať. 127 napríklad tak tam myslím, že sme to pochopili správne a právna služba, ako sa zdá, s tým súhlasí, že komisia to, čo napísala e, v 72, tak to vlastne vedie k určitým pochybnostiam. To, čo navrhuje komisia, v podstate nás vedie k určitým pochybnostiam Takže Lisabonská zmluva nám dosť jasne vytýčuje, o čo sa môžeme oprieť. Od toho sa odvie aj vlastne, koľko má komisia manevrovacieho priestoru. Takže budeme sa musieť snažiť ten text eh, vyjadriť čo najzreteľnejšie. Ale myslím, že je tu cítiť náladu a tú atmosféru dobrej spolupráce aj medzi tieňovými spravodajcami. Takže budeme hľadať priestor na to, aby sme si vlastne overili, aký je názor ľudí na toto a podľa toho sa upraví aj táto správa. Ďakujem pekne pánovi Fontánovi. Pardon, je tu niekto komisie, z komisie? A pani Belinda Pajk z komisie, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. A teda ďakujem aj pánovi spravodajcovi a opäť chcem poďakovať aj výboru za pripomienky k tomuto nariadeniu. Je to vlastne nariadenie, ktoré poskytuje tieto prostriedky z Fondu pre azyl a migráciu aj z Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Takže pokiaľ je o samotný systém, ktorý sme navrhovali, tak vlastne už sme vysvetlili aj na minulom zasadnutí tohto výboru. Toto nariadenie sa prediskutovalo a snažili sme sa dosiahnuť určité zjednodušenie a dúfam, že parlament ocení toto úsilie. A pokiaľ ide o dohodu v súvislosti s novými finančnými opatreniami, tak v tomto smere už môžem povedať, že predsedníctvo na tom pracuje. Začnem ale tými bodmi, na ktoré poukázal pán spravodajca. Pokiaľ ide o externý rozmer, sú tu dve zásadné veci. Jednak to, či vôbec má existovať svoj externý rozmer a po druhé, ako dosiahnuť koherentnosť s inými externými nástrojmi. Pán spravodajca, myslím, ma vyzval, aby som vysvetlila, prečo tu má existovať ten externý rozmer, môžem o tom zoširoka rozprávať, ale chcel by som práve poprosiť e, pánov poslancov a poslankyne, aby si pozreli ten fiš. Fiš číslo 13 e, sa týka práve tohto externého rozmeru. Prečo máme pocit, že tu existuje možnosť vo vzťahu k tretím krajinám a tomuto fondu e, v tomto spise takisto sa vyjadrujeme, aké by mohli byť tieto aktivity. Mali by to byť také aktivity, ktoré sú v záujme internej politiky EÚ. To nesúvisí s externou politikou, takže človek len chce e, viac informácií o externej dimenzii, nie, ale netýka sa to priamo jej. Ide tu o fond, ktorý bude, ktorý bude mať obmedzené možnosti, ale ktorý bude pod priamým riadením tak, aby bolo možné aj aktivity tretich krajín usúvzťažniť e, s aktivitami EU. Teraz koordinácia. Ako, ako byť koherentný, konzistentný s ostatnými externými politikami, nesúhlasíme s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré tu boli predložené a ktoré sú veľmi preskriptívne a podrobne hovoria o mechanizmoch, e, ktorými komisia a SVČ by sa mali riadiť. My máme už mechanizmus internej koordinácie, nie len pre externé aktivity, ale samozrejme, že si musíme byť istí, že aj e, v Európskej komisii, že aj pri Fonde pre azyl a migráciu, ak sa aktivujú nejaké prostriedky, tak to bude e, konzistentné so, so sociálnym fondom a prostriedkami uvoľnenými z neho. Musíme mať už aj mechanizmu, ako služby komisie sa vzájomne kombinujú a prepájajú, keďže komisia je zodpovedná za realizovanie rozpočtu. Ale zaujali nás e, mnohé ďalšie pozmejúce návrhy, napríklad 36 alebo 9 z rozpočtového výboru, ktoré hovoria o o podrobnostiach a tieto by mohli uh, m, prispieť k úvodným ustanoveniam, napríklad k úvodnému ustanoveniu číslo 6. Uh, e, Európska komisia spolu s SVČ plne využije existujúci koordinačný mechanizmus alebo mechanizmy a vynúti si ich, ak to bude potrebné. Plný citát dám k dispozícii správodajcovi, ak bude mať pocit, že bude užitočný, tak je možné ho použiť, ale uh, v tomto zmysle e, sa predložili návrhy a takisto aj z rozpočtového výboru, ale ja by som bola rada, keby to bolo v úvodných ustanoveniach a nie v samotnom e, texte. E, spravodajca vzniesol otázky aj k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré sa týkajú realizácie alebo implementácie veci komisiou. 72, 107 a 131 menovite. Komisia nemôže akceptovať takéto pozmeňujúce návrhy na nahradenie implementujúcich aktov delegujúcimi delegovanými aktami a komisia v tomto nie je e, v rozpore napríklad s výročným pracovným programom alebo s národnými pro- programami, prideľovaním mm, prostriedkov a podobne. My sme veľmi, veľmi opatrne e, zvážili využitie vykonávacích aktov alebo delegovaných aktov a v rozhovore s radou sme si to už vyjasnili. Komisia tiež veľmi jasne sleduje spoločné mm, spoločnú súčinnosť jednotlivých orgánov v rámci vykonávacích aktov a delegovaných aktov vaše právne služby možno o tom vedia niečo viac, alebo hlbšie sa s tým zoznamili, ale 72, 127 a 131, ako som povedala predtým, nie sú pre nás prija- priateľné. A ešte jedna poznámka k partnerstvu, ak môžem. Ďakujem. K partnerstvu teda myslíme si, že tu je množstvo možností, ako by sa toto partnerstvo dalo štrukturovať a verejnosť e, by mala mať možnosť pripomienkového konania, ale nie takého, aby sa tým oddeľovalo prijatie nejakej právnej normy. Samozrejme, že v, v prípravnej práci oslovíme aj agentúry, o tom je pozmeňujúci návrh 99. Niekoľko pozmeňujúcich návrhov sa týkalo e, cash flow členských štátov EÚ, kofinancovania a takisto e, uvoľnenia zo záväzkov. Takto to je v prípade všetkých zdieľaných fondov a rozpočtov na platobné prostriedky, ale toto je diskusia na inú na iné odborné fórum, napríklad na trialog alebo diskusiu na vysokej úrovni. Finančné záujmy. Článok 5. Tu sme boli veľmi tu by sme boli veľmi radi, keby v rámci viacročného finančného rámca sme boli v súlade s rozpočtovým výborom e, na túto tematiku a 113. tam sa hovorí o tom, že komisia má poskytnúť návrh programu, ktoré, ktorý, ktorý zasa predložia nám členské štáty a my Európskemu parlamentu. My sme ešte my sme proti tomuto my proti tomuto nemáme námietky, je to možno trošku e, náročné, ale možno by parlament mohol požiadať priamo o kópie plánov, ktorá, rozpočtov, ktoré posielajú národné štáty komisii. Možno to bolo jednoduchšie, ale všetko, čo som povedala aj zlepšenie e, šestky, odovzdám e, spravodajcovi. Ďakujem, hovorí predseda. Ešte aj pán Florifis by sa rád ozval z ako som už e, povedal pri predchádzajúcom mojom vstupe za radu, pracovná skupina e, v rade v prvej fáze svojej práce budúce, budúci týždeň 15. oktobra uzavrie svoju prácu a mandát pre Koreper k štvrtému viacročnému rámcu sa uzavrie na Rade pre všeobecné záležitosti. Tam budú všetky horizontálne záležitosti týkajúce sa všetkých štyroch nariadení. Ako sa už spomenulo, predsedníctvo už teraz kombinovalo tieto návrhy a relevantné články tak, aby horizontálna nariadenie bolo v súlade s finančným nariadením. Rada zdieľa obavy, ktoré vzniesol i parlament a komisia. Cieľom predsedníctva je úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a komisiou počas oficiálneho trialógu, aby sme dosiahli efektívny manažment kontrolných systémov pri financovaní v oblasti vnútro Európsko-únijných záležitostí. Ďakujeme, pán Florifis. A teraz možno e, máme čas na diskusiu a hlási sa pán Fos. Ďakujem, pán predseda. E, chcem sa chcem vystúpiť za pána e, Pilkera, ktorý žiaľ e, sa dnes nemohol dostaviť, preto budem tu tlmočiť hlas EPP, to sú články 3 a 14. Tam ide o pridanú hodnotu pre EÚ. Tam nadviažujem na slova Francisky Keller a Tania Fažok skutočne treba sa zamyslieť nad tým, v čom je pridaná hodnota a treba skutočne aj potvrdiť si, preveriť tú pridanú hodnotu e, e, voči národným e, programom. Pozmenujúci návrh 55 z pera pani Fažon obsahuje dobré dobrú definíciu, dobré vysvetlenie pridanej hodnoty. To by bol schodné, schodný kompromis Takže 5 e, a 25 e, na to sa vzťahujú pozmeňujúci návrhy pána Pelku a, a aj, e, aj ALDE. V podstate by, sa, by mala byť možnosť realizovať aj neohlásené kontroly a, podľa EPP eh, e je možnosť neohlásených kontrol eh, zásadná požiadavka aj keď eh, sú tam slovička where appropriate, tam, kde je to náležité. Týmito slovičkami by sme mohli pristúpiť na pristúpiť na kompromis. Potom je tam 6a, tam ide o financovanie alebo zohľadnenie požiadavok e, tretich štátov. A to sú pozmenujúce návrhy, e, s ktorými nemôžeme súhlasiť. Pozmenujúce návrhy 69 SAD sa týkajú e, sa týkajú tretích štátov a potom sa tam rozoberá otázka konzultácia. Musím povedať, že k tomu sa staviame veľmi skepticky. Vytvorenie pracovnej skupiny na základe tohto nariadenia e, vlastne e, spadá do interných štruktúr komisie. To je niečo, čo vôbec nepatrí do e, nariadenia. Také niečo nemá nariadenie upravovať a sme pomerne skepticky voči prínosu takejto pracovnej skupiny. Ona bude formulovať len odporúčania. Pýtame sa teda, či, či je opodstatnené je opodstatnená takáto administratívna záťaž a vyvolané náklady. Pri článku 8 okamžitá pomoc, e, bezodkladná pomoc, či to má byť 100% alebo na úrovni 80 alebo 90%, 75%, to už je e, tam vidíme priestor na kompromis. Pri článku 12 tam sa jedná o partnerstvo, e, potom aj v článku 13, kde ide o politický dialog. Na to kladieme e, tam kladieme veľký e, dôraz na to, že tá štruktúra, ktorú chce vytvoriť komisia, aby tá štruktúra bola aj zachovaná. Článok 12, tá fáza uplatňovania na národnej úrovni, národné programy, Myslíme si, že e, členský štát rovnako ako mimovládne organizácie alebo nejaké správy by, mali, by mohli byť adresátom konzultácie. To sa nám zdá byť trošku tak rigidne formulované, malo by to byť flexibilnejšie. Pri článku 13 tam sa hovorí o politickom dialogu medzi komisiou a členským štátom. Z praktického Hľadiska e, e, by bolo dobre zvážiť, či tým nevytvárame nejaké ďalšie formácie. Nám sa zdá, že vždy e, by sme mali vlastne sa opierať o tú úroveň členského štátu, potom článok 16, odsek 5. Tam máme pozmenujúci návrh týkajúce sa e, vypustenia tohto odseku 5 článku 16. Toto navrhuje pán Pilke No a tam sa hovorí o tom, že e, e, ten e, príspevok by mohol byť zvýšený na 90 My si myslíme, že to je vyslovene že to je vyslovene kontraproduktívne. Projekty by mohli byť natoľko krátené, že sa stanú nerealizovateľnými. No a pritom majú byť na to vynakladané prostriedky z rozpočtu EÚ bolo by dobre nejako rozumne e, e, zadefinovať dôvody. E, to sú duly justified reasons, keby sme použili takéto slova tak aj Zelená Francia, by, Zelená frankcia by dokázala na toto pristúpiť ešte tri body, článok 33. Tam ide o úpravu predfinancovania. My navrhujeme to, aby sa vlastne vždy v tom predfinancovaní poskytlo 2,5 celkového ročného príspetku nám sa zdá, že e, nie je celkom schodné, aby tá miera predfinancovania bola príliš vysoká. Potom e, článok 51. Ide tu o zverejnenie hodnotiacich správ. Aj tu si vieme predstaviť kompromis. E, v tomto prípade je pre nás e, dôležité to, aby nevznikla nejaká hrozba vnútornej bezpečnosti alebo e, verejnej bezpečnosti. Takže tam by to bolo treba trošku lepšie formulovať. No a posledná poznámka. 72 a 127, to podporuje aj SAD pokiaľ e, e, chceme nejaký právny posudok, tak e, ten právny posudok by sa mal, alebo právne stanovisko by sa malo sťahovať aj na ďalšie legislatívne akty z tohto balíka, aby to malo zmysel. Takže pani Fajon, máte slovo. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rada by som poďakovala spravodajcovi za odvedenú prácu, aj tieňovým spravodajcom, komisii a rade za prvé kolo pripomienok a vysvetlení. Niektoré pozmenujúce návrhy boli predložené preto, aby sa zlepšila transparentnosť, ale aj proces zlepšovania národných programov pre fondy znamená, že sa tým zlepšuje aj stav občianskej spoločnosti z, v kombinácii so spoluprácou s Európskym parlamentom. Podľa všetkého, čo sme dnes počuli, najdôležitejšia otvorená záležitosť je otázka financovania opatrení únie, ktoré súvisia s tretimi krajinami alebo sa dejú v tretich krajinách. Verím, že by sme mali zachovať isté financovacie kanály do krajín mimo Európskej únie, a naše pozmejúce návrhy sú možno komis- kompromisom medzi návrhmi komisie a návrhmi tých, ktorí sú striktne proti akýmkoľvek externým aktivitám, ktoré by sa financovali týmito fondmi. Ako hovorí komisia, je nevyhnutná istá koordinácia externej služby Európskej únie e, v tejto oblasti. Pozmeňujúce návrh 69, ktorý predložil náš e, kolega Guillaume, veľmi dôležitý e, bezpečnostný prvok v texte, podľa mňa, pretože tým sa stanovuje špeciálna pracovná skupina Task Force, ktorá sa neprekrýva so žiadnou inou pracovnou skupinou, ani sa tým nezdvojnásobuje žiadna práca. Jednoducho potrebujeme takýto orgán, aby sme čo najlepšie skoordinovali naše aktivity v tretích krajinách. Podľa mňa tento pozmejúci návrh má v sebe pozitívne prvky. Od komisie sme si vypočuli, že mechanizmus už majú, ale ja som písomne také čo si nikde nevidela, aspoň nie v tomto návrhu na nariadenie a myslím si, že potrebujeme viac záruk v tomto zmysle a takáto zvláštna pracovná skupina môže byť užitočná, aby sme dosiahli optimálnu koordináciu. Čo sa týka eh, návrhu 72 a 127, tieto dva sú o eh, delegovaných aktoch, o pracovných programoch a národných programoch. Tu by som sa rada spýt, požiadala by som o oficiálny názor právnych služieb Európskeho parlamentu a súhlasím s predrečníkom, že potrebujeme takéto stanovisko, pretože potrebujeme istý širší obraz o veci. Včera na stretnutí tieňových spravodajcov sme si vypočuli neoficiálny názor našej právnej služby, ale zároveň sme si vypočuli aj to, že bolo treba veľmi rýchlo toto stanovisko pripraviť a asi by sme o tom mali hovoriť viac. Chcela by som ešte širšie, hlbšie právne stanovisko, kde by sa hovorilo nielen o delegovaných aktoch a o tom, či sú právne príslušné v tomto prípade, ale skôr o vykonávacích aktoch a či sú adekvátne v takej forme, ako to navrhuje komisia. Čo sa týka pridanej hodnoty, kolegovia z EPP celkom správne sa vyjadrili, že toto je základ ich podpory a náš pozmeňujúci návrh mal naozaj vytvoriť skutočnú pridanú hodnotu prostredníctvom týchto fondov. Čo tým myslíme? Pridaná hodnota. Tým myslíme zabezpečenie konkrétnych účinkov, konkrétnych konsekvencií v oblasti slobody a bezpečnosti prostredníctvom týchto fondov. A v neposlednom rade ešte záležitosť spolufinancovania. Veríme, že spolufinancovanie vo výnimočných prípadoch by sa malo konať na úrovni minimálne 90 pretože tu vždy eh, máme dočinenia s kritickými okolnostiami a možno, že v takých prípadoch by sme mohli nastaviť aj 100 úroveň eh, spolufinancovania. Ak sa pozrieme na istú hospodárskú situáciu v členských štátoch EÚ, všetci sa zhodneme, že Členské štáty proste nemajú prostriedky na spolufinancovanie týchto aktivít a na konci tohto všetkého vždy sú ľudské životy. To je dôležité a mali by sme si to ešte hlbšie prediskutovať. Teraz má slovo pani Keller a potom správodajca, hovorí predseda. Ďakujem za slovo. Ja nebudem veľa opakovať toho, čo som hovorila včera, ale niekedy to je nevyhnutné, lebo sa tu teraz hovorí o externých rozpočtových linkách a znova sa tu to otvorilo celé. Externé rozpočtové riadky alebo linky, to je čosi nové, čo bolo uh, istým orgánom navrhnuté. Ďalej som si tu vypočula veľa o tretích krajinách. Je to otázka externej Activity, alebo je to otázka pre DG Devco, je to otázka pre DG Development. Ide tu o podporu kapacit, budovania kapacít e, v prípade hľadačov azylu, uchádzačov o azyl. Myslím si, že takáto rozpočtová linka, keď sa do tohoto všetkého zavedie, iba zvýši e, istú nekoherentnosť, ktorá už teraz panuje v tejto oblasti. Ja som ja teda nie som za tieto externé rozpočtové linky. Nová vec v celej tejto tematike sú externé rozpočtové linky. Od minulého roku s komisiou o tomto hovoríme a navrhujeme, že táto, tieto linky by tam byť nemali. Dúfam, že niektorí z vás ste uvedení do veci, do obrazu a viete, o čom hovorím. Teraz o transparentnosti, ktorá toto slovo tu zaznelo niekoľkokrát. Možno komisia by nám mohla povedať, či má problém aj v nadväznosti na to, čo povedal pán Vos, či má problém s bezpečnostnými otázkami. Ja si myslím, že všeobecné pravidlá nákladania s dokumentmi to celkom dobre pokrývajú, ale keď tam je problém, komisia nech nám to poprosím vysvetli. A pridaná hodnota, to je pre nás otázka konsenzu politických skupín k delegovaným aktom v 72. napríklad. E, nachádzame tu dôležitý bod pre naše argumenty. Jasné indikátory z národných programov. Tam treba k indikátorom e, čo si pridať, rozšíriť ich. Pracovná skupina a politická skupina SND e, sa zhodli na tejto veci. Ale ešte k spolufinancovaniu, to pre nás nie je až také zásadné, ale zdá sa, že pre iné skupiny to zásadné byť môže. Preto si myslím, že 90% by malo byť možné Takže budeme potom v súlade s návrhom pani Holmajer. Myslím si, že sú veci, kde sa zhodneme. V niektorých veciach máme rozdiely. Dúfam, že nás presvedčíme, vás presvedčíme, že naše stanovisko napríklad pri tých eh, externých rozpočtových linkách je správnejšie. Ďakujem, Helen, hovorí pán predseda. Chce komisia prehovoriť? Poprosím veľmi stručne. Áno, ja len zareagujem na tú otázku pani Keller o transparentnosti. E, v návrhu komisie sme sa vyjadrili, že by mala byť zverejnená hodnotiaca správa vo svojej celej dĺžke úplnosti a e, pracovná skupina v rade už vzniesla nejaké obavy, pretože tam môžu byť isté citlivé informácie. To si tam musíme prediskutovať a z hľadiska komisie by mm, sme mali vychádzať z toho, že by správa vždy mala byť verejná. A výnimky by mali byť naozaj, naozaj veľmi obmedzené. A akým, akým jazykom toto sformulovať, v akom znení to dať na papier, to je otázka, ale nemali by sme robiť žiadny kompromis s bezpečnosťou princípe ide o to, že hodnotiaca správa by mala byť verejná. Akákoľvek odchýlka by mala byť naozaj dobre odôvodnená. Pán Fontana, späť e, k vám. Máte slovo. Ďakujem za slovo. Veľmi stručne. Myslím, že som e, to pochopil správne, keď e, poviem, že právne služby nám ešte hĺbšie nás poinformuje hlbšie o miestnej geografii. E, ďalej by som sa chcel vyjadriť, že tých 90% by mohol byť slušný kompromis. Niekedy ľudia majú pocit, že by sme sa mali posunúť smerom k 100%. A komisia aj teneví spravodajcovia budú ďalej pokračovať v dialogu. Čo skoro sa stretneme a budeme hovoriť o jednotlivých pozmejúcich návrhoch. A napokon ďakujem sekretariátu za obrovskú pomoc, ktorú nám dali. Ďakujeme pán Fontana, samozrejme ďakujeme sekretariatu za odvedenú prácu. Ďakujeme vám všetkým účastníkom na tejto diskusii za to, že ste tu tak, sna- tak dlho s nami boli na, tejto, na tomto dlhej schôdzi výboru LIBE. Chcel by som ohlásiť, že predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nie, nie, prepačte mi, opravuje sa predseda. Orientačné hlasovanie bude 26. a 27. novembra na druhom novembrovom zasadnutí výboru LIBE a ak už nikto nemá v bode 18 žiadne rôzne, v bode rôzne žiadne otázky, tak 5. a 6. novembra sa uvidíme znova. Všetkým vám ďakujem. Dovidenia.